obchodnej politiky. Bude to opäť prepojenejšia únia aj v oblasti zahraničného obchodu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Teraz e, uzatvárame e, túto debatu a zajtra budeme e, na poludne hlasovať. A ďalší bod na programe je ďalšia správa od pána Vitola Morera a to je makrofinančná pomoc e, Kyrgyzskej republike. Máte slovo, pán Morera, dobre už poznáte tento postup, viete, že máte 6 minút, 4 e, na začiatku, teraz a potom 2 na záver, e, tak využite svoj čas, ako sa vám to zdá najvhodnejšie. No, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som vás požiadať, aby ste podporili stanovisko môjho výboru, výboru pre medzinárodný obchod. Snažíme sa v tejto otázke vyhrať nad radou. Navrhuje sa tu, aby parlament podporil návrhy zo strany komisie, ktorý bol predložený 20. ešte v roku 2011, aby sa navýšila pomoc Kyrgyzskej republiky až na 30 miliónov eur. My sme prijali iba malú, malý pozmeňujúci návrh v úvodných ustanoveniach, aby sa post, teda v kontexte komitológie, kde ide o konkrétnu kontrolu implementujúcich právomocí zo strany e, členských štátov. Nepodarilo sa nám dosiahnuť e, zhodu s členskými štátmi, pokiaľ ide túto záležitosť. A výbor pre medzinárodný obchod tohto parlamentu parlament to podporil v jeho názore, v tom zmysle, že ak potrebujeme postup komitologický, ktorý vlastne táto otázka je otvorená a boli tu určité pochybnosti a pokiaľ ide memorandum porozumenia ohľadne makrofinančných nástrojov v tomto prípade, tak by to mali, malo byť prijaté v kontexte e, postupu, tak ako to bolo v minulosti, v prípade takých krajín ako je Moldavská Ukrajina, kde sa nevyužíval proces preskúmania, tak ako to navrhuje Rada pretože týmto vlastne sa prostredníctvom rady dostávajú do rúk členských štátov možnosti vetovať to a rada zastáva názor, že v všeobecnosti treba uplatniť postup preskúmania a tento mm, iný postup sa môže uplatniť iba v iných v inom prípade. Chcel by som však pripomenúť, že rada zmenila svoj názor ohľadne tejto témy, pretože uh, už v minulosti sa uplatnili tieto, tak tento postup aj v kontexte tých prípadov, ktoré som už spomenul, to znamená Ukrajiny a Moldavsko. Tak znamená, musíme postupovať jasne. Tá nezhoda, ktorá tu je medzi radou a parlamentom ohľadne mikrofinančnej pomoci uh, e, Kyrgyzskej republike, je nerozhodujúci bod. Uh, v tom zmysle, že či si táto krajina zaslúži takúto makrofinančnú pomoc. My si všetci uvedomujeme, že oni potrebujú túto pomoc, ale sú dva politické, túto dve politické témy, ktoré sú prepojené. Na jednej strane tu máme inštitucionálnu otázku, to znamená miera kontroly, ktorú by členský štát mohol mať nad implementujúcimi právomocami výboru eh, v tomto kontexte, komisie v tomto výbore. A potom je tu otázka politického charakteru, je to prepojené s tým prvým problémom, že či parlament môže podporiť takúto zvýšenú kontrolu zo strany Národnej rady nad komisiou, ak parlament nemá a vôbec nechce mať rovnakú mieru kontroly. To znamená, parlament by si mal ponechať tento jasný názor, ktorý má v kontexte vyváženosti právomoci, ako to je stanovené v Cavonskej zmluve, aby sme celkom jasne pokázali na to, že my nechceme akceptovať využívanie procesu komitológie, ktorý chce uplatniť e, rada, ktorá si vlastne chce týmto uzurpovať práva, ktoré už boli delegované na Európsky parlament. Treba, aby sa tieto právomoci zdierali. Musíme rade dať celkom jasne najavžado stratégia, nie je správna, že ju nepodporíme a my nechceme obetovať záujmy Kyrgyzskej republiky a Gruzínska iba v kontexte záujmov tejto inštitúcie. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Teraz dostane slovo pán komisár de Gucht, aby mohol reagovať na e, slova predkladateľa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ctení poslanci a poslankyne. Dovolte mi, aby som úvodom povedal, že Unijná makrofinančná pomoc je dôležitý a kľúčový nástroj, pokiaľ ide o naše vzťahy s susednými krajinami a kandidátskými krajinami. Pokiaľ ide o krízu, ktorú máme a jej dopad na susedné krajiny, tak by sme mali doplniť IMF, pokiaľ je o stabilizáciu krajín, ktoré sú blízke Európskej únii. To je tak v našom záujme z politického hľadiska, ako aj hospodárskeho hľadiska. V súčasnosti však mikrofinančná pomoc je blokovaná už dva roky, odkedy komisia prijala viacročný finančný návrh e, pre Gruzinsko v januári roku 2011 nenašli zhodu parlament a rada, pokiaľ je uplatnenie postupu komitológie, tak ako na to pán profesor Moreira správne poukázal. Komisia zastáva názor, že je kľúčové, aby sme našli riešenie ohľadne toho, či treba uplatniť posku preskúmania alebo iné spôsoby, pokiaľ ide o memorandum pokiaľ ide o konkrétny prípad Kyrgyzskej republiky, o ňom sa vlastne bude v plenárke hlasovať zajtra. Tie dlhodobé oddelovania a celý tento dlhodobý proces vlastne postavil Európsku úniu do ťažkej pozície, pretože strácame na dôveryhodnosti, pokiaľ ide o tohto strategického externého partnera. Je tu riziko, že sa zablokujú ďalšie návrhy MF a mohlo by to ohroziť naše vzťahy s takými krajinami ako Jordánsko, Egypt a Arménsko, ktoré predložili alebo čoskoro predložia požiadavku ohľadne uh, takejto pomoci makrofinančnej pomoci. Apelujeme na to, aby sme udržovali dialog aj s radov, aby sme skutočne vyšli z tejto slepej uličky, aby sme deblokovali tú makrofinančnú pomoc, tento nástroj a zastávam názor, pán predseda, že to má skutočne veľmi dôležitý význam predovšetkým, aby sme mali vyváženosť medzi na jednej strane, medzi na jednej strane komisiou, na druhej strane radov ako Európskym parlamentom, tak ako na to správnym spôsobom poukázal pán profesor Moreira je veľmi dôležité, aby sme uplatnili Lisabonskú zmluvu správnym spôsobom do každodenného života a aby sme dodržiavali nielen literu, ale aj ducha týchto dohôd. Vôbec sa nedá pochopiť, že tu máme takú situáciu, že aj po troch rokoch ešte stále sme nedospeli k zhode ohľadne takejto veľmi citlivej, citlivej témy, veľmi citlivé, ale dôležité je tu politický nástroj, pokiaľ ide o európsku politiku vo vzťahu k našim susedným krajinám. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz začíname kolo rečníkov v mene jednotlivých parlamentných skupín a najprv v mene EPP e na dve minúty má slovo pán Bartoloci. Grazie, presidente. Il dibattito di... Ďakujem pekne, pán predseda. Dnešná rozprava o makrofinančnej pomoci Kyrgyzskej republike je príležitosťou, kde sa môžeme zamyslieť na situáciu v tejto krajine. Pred 2,5 rokom v Kyrgyzskej republike sme mali mm, násilné interetnické problémy, ktoré destabilizovali túto krajinu politicky, ale aj z hospodárskeho hľadiska. Dnes môžeme povedať, že situácia v tejto krajine sa už stabilizovala a ústavné reformy, ako aj výsledky parlamentných a prezidentských volieb priniesli so sebou potrebné reformy, ktoré sú dôležité na to, aby sa zabezpečila demokratická stabilita v tejto krajine. Európska únia viackrát vyjadrila svoje záväzky v tom v zmysle, že bude podporovať progres a pokrok v tejto krajine, predovšetkým pokiaľ teda ide o postup tejto Kyrgyzskej republiky a že chce ju podporiť v tomto zmysle aj finančným spôsobom to bude kľúčové pre túto krajinu, aby, aby sa postavili na nové dôležité demokratické reformy. Právna disputa, ktorá tu je medzi tromi inštitúciami, to znamená, že sa ešte stále nepodarilo dosiahnuť tú zhodu a Dúfam, že sa nám podarí tento problém čoskoro zažehnať, aby sme túto odsúhlasenú pomoc mohli tejto krajine poskytnúť čo možno najskôr. Tieto omeškania majú priamy dopad na krajinu samotnú, ktorá očakáva takúto finančnú pomoc. Zároveň majú aj negatívny vplyv aj na imič Európskej únie, kde sa podkopáva autorita a dôveryhodnosť e, Európskej únie na medzinárodnej scéne. Delegácia Európskeho parlamentu ktorá navštívila Kyrgyzskú republiku. Ja tieto delegácie predsedám a pokiaľ ide o túto konkrétnu otázku, tak tam sme zaznamenali informáciu, že tieto dlhodobé omeškania, pokiaľ ide o konkrétne rozhodnutia zo strany európskych inštitúcií, majú skutočne negatívny vplyv. A ja dúfam, že sa nám podarí tú situáciu vyriešiť, aby sme dali, aby sme získali väčšiu dôveryhodnosť v očiach našich partnerov, aby sme takýmto partnerom mohli pomôcť v získavaní väčšej stabilite, aj pokiaľ ide napríklad o boj proti terorizmu, čo je kľúčové pre medzinárodnú bezpečnosť. No, 1,5 minúty má slovo pán Kutoš. Ďakujem, pán predseda. Vítam návrh na tú makrofinančnú pomoc pre Kyrgyzsko táto suma pomôže republike vyrovnať sa s vážnymi ekonomickými, sociálnymi problémami, s ktorými sa potýka v súvislosti s globálnou finančnou krízou, ale aj e, z polotovania hodnými politickými udalostiami z júna 2010, korupcia, autoritárny režim, e, možno e, spôsobili, že republika sa odklonila od cesty demokracie. Takisto sú, je tu etnické násilie, ľudia prišli o život a myslím, že táto finančná pomoc by mala prispieť k realizácii dôležitých demokratických reforiem, tak ako boli schválené v bilaterálnych e, rokovaniach medzi Kyrgyzskom a EÚ. E, nech už sa nájde akékoľvek riešenie, e, tak ako spomínali kolegovia, myslím, že E, európska de- de- diplomácia by mohla zohrávať dôležitejšiu úlohu v oblasti ľudských práv v, e, v Strednej Ázii. Zu Wort gemeldet ist nun Herr Kazak. Teraz pán Kazak sa hlási o slovo. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, kolegovia. Hoci Kyrgyzsko nie je e, v o geografickom rozsahu MFA EU prodemokratické úsilie kyrgyzskej vlády e, ustanoviť e, demokratickú vládu a reformy, ktoré prebiehajú, e, urobili z Kyrgyzska kľúčového partnera EÚ v tomto regióne. EÚ je medzi hlavnými darcami medzinárodnej finančnej pomoci a poskytuje 30 e, e, miliónov pomoci a e, my však máme obavy kvôli riadeniu finančných tokov zo strany Centrálnej banky a Ministerstva financí Kyrgyzskej republiky, ako aj bezpečnosti administratívnych postupov a informatiky a tiež sťažnosti máme obavy o ľudské práva po tom, ako nastali národnostné napätia v tomto štáte, ale my si myslíme, že Kyrgyzská republika robí, čo je treba, aby prijímala túto e, pomoc e, zo zahraničia a ak e, odstranie zvyšné prekažky, tak vyšle dobrý signál ostatným štátom v tomto regióne. No ak bude negatívny výsledok v Kyrgyzskej republike, komisia by E, sa nemala zrieť e, prerušenia týchto platieb e, pomoci. No, ak sa táto situácia sa zhorší, mali by sme použiť ten obačný princíp menej za menej. Čo sa týka kľúčovej témy, ktorú vedol pán Moreira o komitológii ako spravodajca o rámcovej dohode o makrofinančnej pomoci tretím štátom, naozaj sa domnievam, že komisia aj rada aj parlament musia byť príkladom e, a používať e, zdravý rozum a dosiahnuť e, zmysluplný kompromis pri naplňaní Lisabonskej zmluvy. Teraz pani Nielsen. Ďakujem, pán predseda. Po eh, etnickom násilí v júni 2010 a po prijatí novej ústavy sa Kyrgyzsko eh, začal uberať eh, cestou demokratizácie a táto chudobná krajina bola hlboko dotknutá finančnou krízou. Kyrgyzstan bol zvolený ako pilotná krajina pre európsky program podpora demokracii od tejto, odtedy sa e, situácia ale zhoršuje, napriek tomu, že bolo dokázané mučenie vo e, väzniach, boli zastancovia e, ľudských práv ako pán Anskarov, 61-ročný aktivista odsudený na odňatie slobody, je symbolom vlastne teraz zlyhania stabilizácie krajiny v, na juhu vládne absolútna beztrestnosť, uzbecká menšina je aj um, úradmi um, ohrozovaná, parlament blokuje nezávislú kritiku tejto situácie. Potom sú tam traja bratia Šajpov, ehm, min, uzbeckej menšiny, ktorí boli ehm, v roku 2007 zavraždení a potom sú tam lokálni agenti KGB, e, ktorí e, fungujú na juhu krajiny, e, identifikujú a hľadajú aktivistov za ľudské práva. To je veľkým porušením medzinárodného dohovoru, ktorý Kirgisko podpísal pani eh, Ashton bola v Biškeku, ale nevyjadrila sa eh, ani k odsudeniu Askarova, ani k porušovaniu ľudských práv. A Európa nemôže eh, finančne podporovať slepo túto situáciu. Naša skupina nebude hlasovať za túto makrofinančnú pomoc. Musíme to podmieniť E, našu rozpočtovú pomoc konkrétnym pokrokom v reforme justície a v boji proti korupcii. Herzlichen Dank. Ďakujem. Pán Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Ekonomické problémy vyvolané hospodárskou krízou v roku 2009 viedli v Kyrgyzsku k ľudovému povstaniu a následným etnickým násilnostiam

Vítam uh, Tonia Borga, komisára, ktorý práve medzi nás dorazil. A slovo dostane pani Stasa Laurence. Európa boje s obrovskou ekonomickou krízou. Členské štáty sú naozaj v biedných, biednej situácii a občania mm, si musia veľa odriekať. Ako teda môžeme posielať šeky do ďalekých krajín, keď nevieme pomôcť ani sami sebe? Približne 7 miliard bolo vyplatených od začiatku tejto makrofinančnej e, pomoci. To často býva iba darom pre tieto krajiny, kde vládne organizovaný zločin, korupcia a tak ďalej. Makrofinančná podpora má byť pre krajiny, ktoré sú susedmi EÚ. Kyrgyzsko je v Strednej Ázii, viac než tisíc kilometrov vzdialené. Nie je to susedný štát EÚ. Kedy toto všetko skončí? V krajine sa porušujú ľudské práva, e, aktivisti sú za mrežami, je to jedna z najskorumpovanejších krajín na svete a Európska únia jej vypláca 30 e, milión eur, 5 z toho môžu minúť ako len chcú môžu si naozaj s tým robiť, čo len chcú. A to je v obrovskom kontraste s tým, čo sa deje v EÚ. My sme, e, my sme na Prahu finančného kolapsu a vyplácame peniaze, ako keby sa nič nedialo. E, berieme ľuďom ich ťažko zarobené peniaze, aby sme mohli dávať dary krajinám, ako je Kyrgyzsko, ktoré je tak ďaleko. To je naozaj uh, hamba a mala by to Európska únia zastaviť. Herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne a teraz zostane slovo pani Elizabeth Jegle. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vítajte medzi nami. Ja sa ja podporujem túto makrofinančnú pomoc Kyrgyzskej republike. Kyrgyzstan sa nachádza po nepokojoch v roku 2010 v súčasnej situácii tak politicky, ako aj hospodársky vo fáze stabilizácie. stabilizácie. V súčasnej situácii je veľmi dôležité, aby sme v úzkej spolupráci a so súladením s ostatnými medzinárodnými hráčmi podporili takúto pomoc. Je dôležité aj to, aby sme túto finančnú pomoc spojili s určitými podmienkami, ako napríklad dodržovanie ľudských práv a vytvorenie skutočnej demokracie so základmi právneho štátu. Pri uplatnení týchto finančných prostriedkov by naše kontrolné inštancie mali spolupracovať s kyrgyzskou vládou a mali by sme dbať na to, aby týchto 30 miliónov eur bolo efektívne a udržateľne investovaných. Predovšetkým pokiaľ ide o dobre naplánované uplatnenie týchto peňazí, pretože Kyrgyzstan zo strany našej pomoci sa nesmie dostať do určitej závislosti, ale predovšetkým malo by mu byť umožnené, aby v dodržateľnej Eh, aby v, súča- aby v čo najbližšej situácii sa postavila na islám. sám. Kyrgyzská republika sa sama vyberala cestou stabilizácií demokratických záväzkov a sociálne, politické ako hospodárske reformy musia byť podporované tak zo strany e, Európskej únie ako aj občianskej spoločnosti. Európska únia musí konať E, správnym spôsobom, ale nemôžeme zavierať oči pred negatívnymi javmi. Očakáva to aj od nás určitú kritiku. Nemôžeme hovoriť viacerými hlasmi, musíme hovoriť jedným hlasom. Vzhľadom na tieto geostrategickú dôležitosť Kyrgyzskej republiky, ja vnímam túto makrofinančnú pomoc ako pozitívny signál pre celý región, v ktorom sa Kyrgyzská republika nachádza. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Jegli. A teraz zostane slovo pán Rigaldi Nikolo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, vážení kolegovia a kolegyne, nebudem teraz opakovať všetko, to, čo pán profesor Morera už spomenul, táto makrofinančná pomoc je skutočne veľmi dôležitá pre celý región, pretože tento región je politicky, hospodársky dôležitý pre Európsku úniu, ale v kontexte zahraničnej politiky Európskej únie zohráva dôležitú úlohu, pretože Kyrgyzstan je krajinou, ktorá po nezávislosti vlastne jednou z tých prvých krajín, ktorá sa musela začať pasovať so ťažkou situáciou. Zaznamenala vo svojom vývoji tak úspechy ako aj neúspechy. Momentálne sa nachádza skôr v tých neúspechoch, neúspešnom čase. Avšak treba povedať, že občianská spoločnosť v tejto krajine je mimoriadne aktívna. Treba však povedať, že ide o krajinu, v ktorej ešte stále prevláda veľa chudoby a pomoc zo strany Európskej únie tejto krajine, ako aj komisii vlastne prináša určitú dôležitú úlohu, pretože komisia bude musieť v spolupráci s vládou Kyrgyzskej republiky zvládnuť náročné reformy a také krajiny ako napríklad Rusko a Čína a pripisujú tejto krajine skutočne stále dôležitejšiu úlohu. Ale v, tejto, v tomto kontexte musí e, zohrávať určitú úlohu aj Európska únia, predovšetkým pokiaľ ide o investície peniazy do potrebných reforiem. Táto krajina z môjho názoru si podľa môjho názoru si zaslúži tú pomoc, ale predsa len táto krajina ešte musí robiť veľa krokov v tom zmysle, aby sa chránili ľudské práva, poukážem napríklad Azima Askarina. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Peterle. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ide o a, krajinu Strednej Ázie, Kyrgyzská republika v, po oslobodení zaznamenala po samostatnení sa zaznamenala veľmi ťažké časy a predovšetkým tie e, situácie, ktoré sme tu mali v roku 2010, skutočne priniesli krajine ťažké časy. Krajina sa však v súčasnosti vybrala cestou parlamentnej demokracie a to prináša zo sebou veľké výzvy, tak výzvy pre krajinu samotnú, ako aj pre krajiny, ktoré sú v jej susedstve. Ja osobne e, musím povedať, že som bol v roku 2005, som mal možnosť e, navštíviť túto krajinu a pozrieť sa na komplexnú situáciu, v ktorej sa nachádza. Kyrgyzská republika je krajinou, ktorá sa momentálne nachádza vo vážnej makroekonomickej situácii, ktorá je výzvou a určitou výzvou pre demokratický vývin. A preto som skutočne veľmi rád, že výbor Európskeho parlamentu podporil takúto pomoc a dúfam, že ju podporím aj my na plenárnom eh, zasadnutí. Teraz dostane vo forme spontánnej rozpravy slovo pán Molcer. Doteraz Európska únia ešte neuplatnila vplyv v takomto dôležitom regióne Strednej Ázie. 750 miliónov dolárov, ktoré boli momentálne zmrazené, ktoré mali byť poskytnuté do tohto regiónu, ako keby otriasli dôveryhodnosť Európskej únie. Kyrgyzská republika je jedinou krajinou Strednej Ázie, ktorá sa uberá smerom parlamentnej demokracie, ale predsa len ešte má pred sebou veľa cesty. Dôleží veľa od toho, ako sa vysporiadujú s násilnostiami z roku 2011. Či práva obvinených budú stále e, podkopávané, ak otázka ľudských práv stále bude ešte spochybná v tejto krajine, tak ešte krajina má veľa práce pred sebou. Skutočne sa implementujú štruktúrálne reformy v tejto krajine. Zdá sa, že makrofinančná pomoc Kyrgyzskej republiky e, môže pomôcť tejto krajine spolu s pomocou zo strany Ruska. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Sú tu ešte nejaké nejakí prihlásení rečníci v rámci spontánnej rozpravy? Nie. A teraz zostáva slovo pán komisár. Ďakujem, pán predseda. Pár poslancov položilo otázku, prečo dávame túto makro finančnú pomoc štátu Kyrgyzstan, ktorý nepatrí do nášho tradičného susedstva, lebo je ďalej, ako vieme. Hoci by som povedal, že Kyrgyzská republika geostrategicky patrí do nášho susedstva, ale to je samozrejme politická diskusia. Kritéria e, pre mikrofinančnú pomoc v zahraničí e, predvídajú e, pre výnimočné okolnosti aj možnosť presunúť pôsobnosť mimo hlavnej oblasti MFA a v Kyrgyzstane takéto okolnosti nastali. A podpora EÚ pre Kyrgyzsko e, je naliehavá pre parlamentnú demokraciu. Pár kolegov spomenulo krehkú parlamentnú demokraciu v Kyrgyzstane a s tým súhlasím aj je to krehký štát a e, musíme im pomôcť a chceme pomáhať demokracii. Po druhé, naliehavosť e, prispievať e, k zachovaniu ekonomickej stability v štáte počas kritického obdobia umožňujú vláde e, zabraniť ďalším etnickým násilnostiam, ktoré by mali vplyv aj na susedné štáty. Kyrgyzstan je jeden z štátov Strednej Ázie, ktoré nemá prírodné zdroje a preto veľmi závisí na obchode so susednými štátmi a okrem toho um, majú aj problémy s menšinami v týchto štátoch. Ako bolo citované, uzbecká menšina v Kyrgyzstane. A po ďalšie orientácie pomoci EÚ poskytovať ďalšiu pomoc uh, štátom, ktoré nie sú e, dokonale vo veci ľudských práv, demokratických princípov, to mi nemusíte pripomínať, ale to nie všetko v súvislosti tohoto rozhodnutia o e, mikrofinančnej pomoci a potom sú tu inštitučné aspekty o tom, či môžeme dospieť e, k dohode medzi parlamentom a radou o tom, aké postupy sa majú použiť a ich e, dopad na vzťahy medzi parlamentom a radou, ale otázka je, že e, či takáto pomoc má byť obeťou tohoto boja. E, podľa nás toto nie je odvodniteľné a preto by to mal byť všeobecné úsilie, aby to schválila aj Európska rada, aj Európsky parlament. Dank. Pán komisár, srdečná vďaka. Posledné slovo má spravodajca Morera. Pán predseda, e, sú dôvody, aby som podporil e, tento návrh komisie. Poprvé, makrofinančná pomoc nie je e, dar, ale je to investícia ktorú eh, vynakladá EÚ na ekonomickú stabilizáciu a mm, na príspevok eh, k demokratizácii Kyrgyzstanu. A eh, táto finančná pomoc je spojená s istými podmienkami, predovšetkým právnym štátom. Všetko, čo sme tu videli v článku 5 toto nariadenia, to výslovne uvádza, že je tu podmienka mm, poskytovania tejto pomoci a to je boj proti podvodu a korupcii a Európska um, únia um, um, buď musí odmietnúť túto uh, situáciu, túto pomoc na základe uh, situácie v Kyrgyzstane, alebo uh, má rozšíriť a posilniť schopnosti um, Kyrgyzstanu, aby napredoval pri budovaní demokracie a ja si myslím, že správna je druhá odpoveď a preto um, by sme mali podporiť tento návrh komisie, aby sme dali zelenú finančnej pomoci Kyrgyzstanu. Ďakujem spravodajcovi, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Rozpráva k tomuto bodu na programe je uzavretá a hlasovanie bude zajtra o 12. Teraz ideme na